na tzv. Euh, pardon, madame, euh, pardon, madame, oui, puis après, monsieur le rapporteur concurrent. Ähm, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte jetzt nur noch mal, weil ich das so ungeheuer spannend... Ďakujem pekne. Ehm, myslím si, že je to e, veľmi jasná otázka, ktorá bola e, zadávaná viacerými, ale najmä kolegyne Gressler že vraj nie, e, niekto sa stiažuje, že nejde tlmočenie, že počujeme neznámy e, jazyk nejaký. Začneme ešte raz? Ich wollte... Chcela som e, sa odvolať na veľmi jasnú e, otázku pani kolíne Gressler. Chcela by som jasnú nadväznú otázku položiť tiež. Aké platby do prebehli do 31. E, e, septembra na účely e, zatvorenia elektrárne. Veľmi dobre sa vysvetlilo prečo, ale nikt sa nepovedal o tom, koľko konkrétne sa uhradilo. A radi by sme to vedeli. Výborne, pán generálny riaditeľ, viete nám tieto údaje poskytnúť? Tieto údaje dostaneme písomne pred nasledujúcim zasadnutím. Ak nie, tak e, pod, podrobíme generálneho tajomníka mučeniu. Pán generálny spravodajca, môžete to uzavrieť. <clears throat> Mr. Chairman, I have to recognize that we are no... Pán predseda, už musím uh, jednoducho povedať, že keďže už tento rokovanie nie je E, za zatvorenými verami, tak bude veľmi stručný. Neviem, prvý by som chcela poďakovať všetkým, čo sa dočasnili tejto rozpravy, aj za podporu. A osobitne je to aj odkaz pre všetkých a osobitne rade, že tento výbor výrazne silne podporuje prvé stanovisko z prvého čítania v tomto parlamente. A to znamená, že sa ocitám v rovnako ťažkej situácii, ako sa, akej je vlastne predseda rady. Takže my budeme sa musieť navzájom nejako obetovať a to bude naozaj veľmi zložitá úloha počas toho zmierovacieho konania. Chcel by som iba objasniť jednu vec, a to konkrétne, že rozprava, ktorá sa týkala Kozloduj, nie je rozpráva medzi Európskym parlamentom a Bulharskom. A nie sú žiadne takéto šumy, že by sme nechceli tieto peniaze alebo tieto prostriedky zaplatiť. My túto myšlienku podporujeme, uznávame túto povinnosť. Rozpráva sa sústreduje predovšetkým na tie nástroje, akým spôsobom môžeme to zabezpečiť. Ja nie som celkom presvedčený, že ten okruh, ktorý navrhuje komisia, je práve tým najlepším riešením. Teda ten heading. A nie som si ani istý, že či sa to dá vyriešiť teraz týmto navrhovým spôsobom, keď sú s tým spojené také veľké ťažkosti. Ale zároveň je jasné, že nemáme žiaden čas na to, aby sme čosi čakali. Preto jednoducho z tohto všetkého je jasné posolstvo parlamentu také, že musíme jednoducho k financovaniu pristupovať nástrojom flexibility. A Nemôže to ale fungovať, že to bude nejaký prísľub, že budeme teraz používať flexibilitu najbližšie 4 roky alebo každý rok. To sa nedá. To voči, voči takémuto riešeniu by som namietal. Ale jednoducho problémy sú veľké a musíme sa pokúsiť vyriešiť to, čo sa vyriešiť dá a nebudeme môcť ale to riešiť na úkor budúcich rokov. Ja som si počul rôzne zaujímavé posolstva alebo informácie od eh, komisie a myslím, že potrebujem osobnú diskusiu k mm, niektorým z bodov, buď dnes alebo zajtra, aby som bol úplne v obraze z hľadiska tých informácií, ktoré som počul, pretože niektoré z nich boli pre mňa aj dosť prekvapujúce. Ale som eh, pripravený pochopiť to, čo som teraz počul. Nebolo to pre mňa tiež také jednoduché. A myslím si, že v tejto fáze ako už to je všetko, pán predseda. Ďakujem pán spravodajca, ďakujem kolegom, generálnemu riaditeľovi. Myslím si, že sme mali veľmi zaujímavú výmenu názorov, ktorá môže byť veľmi užitočná pre delegáciu Európskeho parlamentu počas zmierovacieho konania. Ešte posledná poznámka ku Kozloduju. Ja osobne e, si dovolím povedať, e, že tento problém a skúsenosť je taká, že musíme byť veľmi pozorní a musíme dávať pozor na právnu bázu tak, aby sme si nevytvorili zbytočné zábrany v okamihu, keď chceme podporiť Európsku komisia by konala a konala rýchlo. Cieľom e, plánu obnovy je konať, konať rýchlo, e, platiť rýchlo, aby sme oživili ekonomickú činnosť na základe konverzie e, na čisté a nové energie. Toto možno, že bude menej presné a širšie, ak budeme rešpektovať tento duch právnej bázy, uzavrieť túto starú jadrovú elektráreň v Kozloduji, tak aby sme mohli zvrátiť výrobu elektrickej energie v Bulharsku smerom k zdravej, zelenej, novej energii. Samozrejme, že to je v duchu plánu obnovy. Mm, takže myslím si, že tam by sme to mali schváliť. No a teraz navrhujem, aby sme prešli k hlasovaniu. A keďže máme tu čest, že tu medzi nami Alecho dal Quadras, podpredseda parlamentu, ktorý je poverený rozpočtovou politikou, Chcem sa mu ospravedlniť za oneskorenie, ale tento náš, táto naša rozprava bola ťažká a dôležitá a chcem vám navrhnúť, aby sme sa ďalej neoneskorovali, aby sme prešli priamo k bodu 9 nášho programu. To sú vlastne návrhy platieb, ostatné sekcie, ďalšie inštitúcie. Spravodajcom je Januš Levandovský a my môžeme začať platbou 77, kde pán Levandovský a pán Bokroš sa radi vyjadria. Nech sa páči, pán spravodajca. Thank you. Ďakujem. Predtým, ako e, sa začneme zaoberať e, zložitými vecnými otázkami 17, mala poznámka 21. To bolo stiahnuté bolo to e, súčasťou našich sporov počas predchádzajúceho stretnutia, keď sa hovorilo e, o e, financovaní anonimných politických stran, ktoré nemajú prostriedky. A teraz sa ukázalo, že títo dodatočné stretnutia sa nebudú konať a preto aj títo trans, sporné transfery 21, 21 môžeme zrušiť. Nepotrebujeme ďalšie e, prostriedky, pretože skupina sa e, vzala možnosti e, ďalších schôdz, teraz 17. Týka sa to jednej budovy. Pokiaľ ide o politickú stratégiu, je tam všetko jasné. Pán Vidal Kvatras môže to iba potvrdiť. Máme zelenú od predsedníctva na nákup ďalších priestorov pre parlament. Taktiež máme zelenú z hľadiska finančnej prípravy tohto obchodu. To je 99-ročný nájom z obce o konečnej kúpy. Je to zložitá konstrukcia, ale prevod e, vlastnických práv by sa mal e, uskutočniť do konca roka, do roku 2011 toto považujem za e, e, dôležité. Mali by sme sa sústrediť iba na rozpočtový rozmer. A tu by sme mohli ísť ďalej, pretože náš výbor vždy uprednostňoval kúpu, prípadne e, uprednostňoval nájom s kúpou a nie iba nájom. To bola naša tradičná stratégia s tým, aby sme znížili rozpočtové bremeno do budúcnosti. Je tu aj ďalší rozmer tohto rozhodnutia a myslím si, že náš spravodajca, pán e, Bokroš, prípadne pani Holmeister, by sa mohli k tomu vyjadriť, pretože chceli by sme toto rozhodnutie dostať do celkovej stratégie voči budov, aby sme to neriešili individuálne a preto by som vás chcel požiadať, pán predseda, aby ste udelili slovo ďalším osobnostiam, ktoré sa podelali e, diskusii ohľadom budov TREF 1. Ďakujem, pán spravodajca. Pán podpredseda, želáte si vyjadriť sa teraz alebo po pánovi Bokrošovi? Myslím si, že by bolo lepšie vypočuť si a potom vystúpim ja. Pán Bokroš? Very... Ďakujem pekne. Plne súhlasím e, e, s priateľom e, Janošom Levandovským, že samozrejme rozpočtové otázky súvisia s nerozpočtovými záležitostiami, avšak z časti vo svojich odporúčaniach sa budem odvolovať aj na financovanie. To nie je len politika budov, Čiže budem e, e, aj túto vec, o tejto veci diskutovať. Ja som zaslal list všetkým cteným členom výboru a po e, veľmi rozsiahlých šetreniach a analýzach môžem povedať, že Buk urobil v zásade pozitívne rozhodnutia, ktoré môže alebo nemusí zahrňať rozpočtový e, prevod. K tomu sa ešte vrátim, keď budem hovoriť o financovaní. Ale je tu ešte niekoľko otvorených otázok. Konkrétne spomeniem tri, o ktorých treba diskutovať e, ďalej a ktoré dokážeme e, vyriešiť v dobrej viere a to veľmi rýchlo. A potom by sme mohli uskutočniť túto transakciu. Samozrejme, rozhodovania e, zase nemôže e, zohľadňovať e, dva faktory. Jeden faktor, nebudem podrobne o tom hovoriť, viete všetci, že potrebujeme nové priestory a napokon mimoriadne priaznevé rozmiestnenie tejto budovy. To je v tesnej blízkosti našich súčasných priestorov. A jedným dôležitým prvkom, a tu by som chcel vás požiadať, aby ste venovali tomuto pozornosť, Ide o polovicu väčšej budovy a druhá polovica tiež sa bude čoskoro predávať. Takže je možné, že vznikne situácia, keď budeme môcť kúpiť za veľmi rozumnú cenu jednu aj druhú časť budovy. Čo samozrejme nevylúčuje, že e, môžeme zatiaľ urobiť e, pauzu, pokiaľ ide o druhú časť budovy, pretože je možné, že sa dostane na trh čoskoro a dve časti by e, bolo dobre, hádam, kúpiť lepšie ako iba jednu časť. Tri otvorené otázky, to je tiež dôležité. Keď sme minule predbežne diskutovali o tom, som spomenul azbest – Samozrejme, na tom by malo veľmi záležať jednak zeleným, ale všetkým ostatným. Potom, ako sme tlačili a tlačili našu administratívu, na našu administratívu, napokon v piatok od čo je samozrejme nie veľmi e, vhodný čas. Dostali sme materiál na 70 stranách vo Flamštine a predstavte si, že sme, to, sme sa tým prehrízli cez víkend a zistili sme, že táto budova naozaj obsahuje azbest, takže aj ľudia, ktorí e, e, predtým to kontrolovali, to uznali, i keď je to veľmi komplikované. Povedali, že potrubie a všelijaké spoje, e, z nich sa dá odstraniť azbest, je však tiež pravda, že azbest sa nachádza v samotnej štruktúre budovy, čiže to sa nedá odstraniť a je tu e, e, určitý záväzok. V tomto osvedčení, a to je dôležité, sa uvádza, že koncentrácia e, azbestových vlákien vo vzduchu je menej 1 ako 1 tisícina v metrom kubičkom, čo je menej ako hodnota SZO, ale nevieme, ako sa to bude meniť v nasledujúcich rokoch najmä, že v, tý, v tom istom materiáli je záväzok e, e, rok čo rok e, opätovne kontrolovať situáciu. To znamená, že v každom prípade parlament by mal zredukovať svoje záväzky v súvislosti s kúpou budovy. To znamená, že pokiaľ hodnota azbestu vo vzduchu prevýši bezpečnú normu SZO, potom by nám mali pomôcť e, znašať všetky dodatočné náklady, ktoré súvisia s e, potrebou e, odstraniť azbestus a prípadne vysťahovať e, ľudí. Takže na budúce samozrejme by sme tiež uvítali, e, by sme tiež uvítali dokumenty v iných exotických jazykoch. Pridelenie priestorov, o tom sme nedostali zatiaľ žiadne informácie. Nazdávame sa, že to nie je to isté, keď e, presúvame e, tam poslancov alebo, alebo administratívu, pretože na to potrebujeme všetko prebudovať. Vnútorný prístor nie je vhodný pre e, kancelárie poslancov, ale ak by sa rozhodlo, že tam sa presunie administratíva Európskeho parlamentu, potom takmer žiadna rekonstrukcia nebude potrebná, pretože budova ako taká úplne vyhovuje svojou konfiguráciou. A samozrejme to tiež bude mať, bude mať e, finančné dôsledky, napríklad údržba a ostatné náklady. A ne v poslednom rade sa chcem e, e, vrátiť k otázke financovania, čo je pre mňa tiež dôležité. Nemusím s tým súhlasiť, i keď chápem, keď sa tu uvádza, že politika Európskeho parlamentu, ak sa nemýlim, spočíva v tom, že uprednostníme kúpu pred e, nájmom. V poriadku, nechcem sa e, púšťať do diskusí, ale ak je to tak, je dôležité zohľadniť aj to, že máme najprv 7 miliónov e, e, za, e, pohľadavky voči belgickej vláde e, v súvislosti s rekonstrukciou na Place de Luxembourg. 70, 70 miliónov, áno. E, ja som to nikdy nevidel e, čierne na bielom, ale e, v každom prípade e, takýto chýr sa všade šíri a myslím si, že keď budeme robiť reštrukturalizáciu vlastne, vlastného majetku, v prvom rade sa musíme pozrieť na súvahu parlamentu a nie každoročný rozpočet. Prečo by sme nemohli vykompenzovať časť tejto pohľadávky e, voči belgickej e, vláde? A potom celá záležitosť, či pôjde o 90-ročný nájem e, z obce kúpy, toto všetko odpadne, pretože nebude nutné tak komplikovane plánovať akvizíciu tejto budovy. Myslím si, že to by nám poskytlo e, lepšie e, finančné možnosti a preto som považoval za e, dôležité, aby ctení členovia výboru o tom aspoň vedeli. Avšak ščítané a počiarknuté si myslím, že som za toto riešenie. Ďakujem. Merci, euh, ďakujem, milí kolegovia, ďakujem za túto hĺbkovú prácu, ktorú na tejto téme vykonávate ešte skôr, ako dáme slovo pánovi E, podpredsedovi. Pán Gajer si želal vystúpiť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Na predchádzajúcom zasadnutí výboru už som sa hlásil na túto tému, k tejto téme a rád by som to urobil aj tentokrát. E, parlament radšej kupuje ako e, prenéma. Toto je rozumné, pokiaľ ceny na trhu nehnuteľností rastú a keď stagnujú alebo padajú, to nie je rozumné. A keď nemôžeme e, predložiť nejaké hospodársky platné argument, potom e, mali by sme sa braniť proti e, zlom rozhodnutí. Napríklad cez cestu máme E, budovu, ktorá e, e, obsahuje veľmi veľa kancelárií vrátane parkovacích miest. Myslím si, že správa parlamentu je dostatočne inteligentná. Tam vyše 200 mm, ďalších pracovných miest pre nové členské štáty. Myslím si, že správa parlamentu je dostatočne inteligentná aby 250 pracovných miest, ktoré e, musíme vytvoriť v súvislosti s rozšírením, aby e, e, nejaké únosné riešenia našli. Toto je prvá poznámka. Teda, nakoľko rozumné by bolo kúpiť. Myslím si, že pri súčasnej situácii na trhu Myslím si, že s prihľadnutím na právne predpisy Belgicka to nie je rozumné riešenie kupovať. Po druhé, azbest. Neviem presne, aké hodnoty e, e, e, odbory akceptujú z hľadiska zdravotnej priateľnosti, ale spomínam si, že v Nemecku azbest znamená hrozenie zdravie pre používateľov budovy v prípade, keď on je známe totiž, že asbestový vlák mm, no, spôsobuje rakovinu plúc. Ak vidíme takéto e, e, riziko, potom musíme podľa mňa vyhlasiť, že pre ľudí, ktorí budú pracovať v tejto budobe, e, neexistuje žiadne zdravotné riziko. Ak nemôžeme to jednoznačne vyriešiť, potom musíme e, nejakým spôsobom zohľadniť tieto zdravotné rizika, vrátanie ich dopadu na e, zdravie pracovníkov. Na poslednom e, rokovaní som sa zdržal v tomto výbore. Zrejme to urobím aj dnes. A to by som odporučil aj ostatným členom našej skupiny. Merci, koleg. E... Ďakujem, drahí kolegovia. Teraz dám slovo pánovi podpredsedovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem takisto aj zástupcom rozpočtového výboru za veľmi um, hodnotné stanovisko k tomuto materiálu. Už ako viete, Európsky parlament je pod silným tlakom z hľadiska nedostatku priestoru, alebo však treba nám viac priestoru z rôznych dôvodov. Jednak eh, vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, ktorá určite nás donúti zvýšiť eh, počet pracovníkov v parlamente, možno, že aj počet poslancov. To je jedna vec. Druhá vec je nový štatút eh, poslancov aj asistentov. Takisto eh, musíme počítať aj s určitými rozšíreniami EU, po ktorým môže dojsť v blízkom horizonte, takže v súčasnosti využívame prakticky 100% existujúceho priestoru. No to znamená, že potrebujeme viac priestoru zo strednodobého výhľadu. Takže potom si niektoré budovy, ktoré už sú vlastne zastávané, ako je PHS a podobne, budeme potrebovať určité dočasné priestory, kým budeme robiť rekonštrukciu, aby ľudia zatiaľ niekde boli. Takže z týchto dôvodov, ak by bola možnosť odkúpiť budovu blízkosti parlamentu, tak aby to bolo vlastne v línii continuity D4, D5, tak táto možnosť by sa nemala prepásť. Samozrejme, že čo sa týka udelovania priestoru, plánujeme podľa kritérií efektívnosti a využitia budovy. Samozrejme, že to musí byť také, aby sme optimalizovali alebo dosiahli čo najlepšiu efektívnosť. A dôvod, prečo preferujeme alebo preferujeme skôr odkúpenie než e, prenájom. E, všetci viete, ako to je do hľadiska, sú prináša veľké úspory Takisto sú tu určité výhody z hľadiska daňového, aj z hľadiska poplatkového a tý, samozrejme, že tým, že budú vlastníme, tak máme pod kontrolou celú financovanie tejto budovy zo všetkých aspektov. A čo sa týka toho 99-ročného prenajmu, um, táto možnosť, pretože tam tá druhá budova, tá je verejná budova, tu nemôžeme hneď priamo ju odkúpiť len tak, pretože musíme použiť tento systém toho 90-ročného nájmu, čo tiež je výhodné z hľadiska daňového pre nás. Budova TREV 1 je bez azbestu, tak ako to bolo ohodnotené podľa príslušných pravidel a predpisov v januári tohto roku. To znamená, že budova nepredstavuje žiadne riziko pre ľudské zdravie z hľadiska štandardného využitia, alebo keď bude normálne využívaná a normálne udržiavaná, ako je uvedené v legislatíve o zdravom pracovnom prostredí. Samozrejme, že okrem tohto Budeme vykonávať neustále pravidelné kontroly pre e, koncentráciu azbestu. Čiže všetko vlastne je v súlade s platnou legislatívou. The property market in European trh s nehnuteľnosťami tuto v európskej štvrti nielenže že sa znížili jeho ceny počas súčasnej krízy, ale naopak sa zvýšili ceny. Za, samozrejme, že samozrejmých dôvodov, pretože existuje veľmi silný dopyt po fyzickom priestore, samozrejme zase zo známych dôvodov. A z tohto dôvodu e, to platí aj na trh a preto pre trh je to vynikajúcou možnosťou snáď aj je lepšie kúpiť to dnes, lebo možno, že v najbližších rokoch vlastne všetky predpovede sú také, že ceny tuto v Európskej štvrti v Bruseli vonkoncom nepôjdu dole, ale naopak sa budú stúpať. Preto som rád, keď som vypočul si od pána Levandovského a pána Bokroša to, že zdieľajú stanovisko predsedníctva, že toto je tá správna možnosť e, všetkých možností alebo všetkých e, aspektov. Cena je dobrá, cena je podľa odborného ohodnotenia naozaj s eh, tom, čo nám môže momentálne trh slušne ponúknuť. Takže z hľadiska ceny a pozície budovy a vlastne plochy, to je viac ako 7 tisíc štvorcových metrov a veľmi dobrý stav budovy. E, tie opravy budú len také mierne, to by stáli len nejaké 2 milióny eur. Aj ten spôsob financovania, ako to môžeme zaplatiť, ako pripomenul aj pán Bokroš, 22,5 miliónov prevezme na seba z belgický štát a z ostatnú časť môžeme zaplatiť z rezervy na rok 2009 na nehnuteľnosti 9,4 milióna. Takže z týchto dôvodov pán predseda predsedníctvo, ktoré samozrejme tomuto výrobu pred, výboru predkladá všetky informácie, alebo predložilo všetky informácie ešte v oktobri, tak Predsedníctvo toto považuje za jedinečnú možnosť, ktorú by sme nemali prepásť, pán predseda. Merci, monsieur le vice-président. Madame Olmayer a demandé... Ďakujem, pán podpredseda. E, takže teraz ešte dám slovo. Vážny pán predseda, ja považujem za správne, aby sme najprv e, to skôr kúpili teda na rozdiel od kolegu, e, kolegu od sociáldemokratov, považujem za vhodnejšie za súčasnej situácii kupovať a nie mm, prenajímať. Naozaj je tu potreba v takýchto priestoroch a považujem za dobré, aby tú skutočnosť, že táto budova je v blízkosti parlamentu, dokonca priamo mm, sa napája. To je pozitívne. Samozrejme, nie je jednoduché E, e, vyhodnúť situáciu s poklesom e, cien o 33% na trhu nehnuteľností, ale keď naozaj vyhľadáte budovy v blízkosti parlamentu, no napríklad situácia, ktorá, ku ktorej došlo v súvislosti s budovou Eastman, Samozrejme, chýba nám celkový prehľad o priestoroch, nemáme žiadne plány pridelovanie prost priestorov, e, nemáme žiadny e, organogram a považujem za dôležité, aby sme z krátkodobého hľadiska získali lepší prehľad e, o celkovej situácii, aby sme mohli pripravovať dlhodobé plány. V každom prípade je jasné, že potrebujeme dodatočné priestory. Čo ma znepokojujem v otázke azbestu, som trochu znepokojený nielen v súvislosti s E, so zdravotnými dôsledkami, ale všetky renovačné e, práce budú stať viac ako kúpa e, kúpa plus ešte 2,5 miliónov na klimatizáciu, kabeláža a podobne. A u nás v dome som, u nás v krajine som tiež prežil situáciu s bestom a počas 5 e, rokov e, sme museli e, realizovať viaceré renovačné práce, ktoré boli mimoriadne nákladné a chceli by sme dostať jasné záruky, že predajca sa zúčastní týchto renovačných prác a prispie k tomu. Musíme to požadovať pri kúpe budovy môžeme iba hovoriť o 33%, musíme prerokovať a aj dohodnúť e, túto záležitosť. E, naši expertíci e, hovoria o tom, že koncentrácie v súčasnosti nie sú príliš vysoké, ale poznáme viac budov, kde o 10 rokov neskôr pri využívaní, dajme tomu, pivničných priestorov alebo Mm, pri ďalších prerábkach e, sa objavil e, azbest e, v betóne. To sa musí vyriešiť renovačnými prácami a je to podstatne komplikovanejšie. A v tejto flámskej správe mm, v prípade sanácie budovy, celej budovy, neviem, či to bude potrebné, musíme najprv robiť to a až potom sa nasťahovať do tejto budovy. To samozrejme e, všetko e, ovplyvní náklady Európskeho parlamentu a e, peniaze daných poplatníkov a preto treba zabudovať aj právne záruky. Čiže v zásade som za kúpu tejto budovy, ale bohužiaľ myslím si, že počas terajších rokovaní neboli sme dostatočne konsekventní pri presadzovaní zájmov Európskeho parlamentu. Ďakujem, Ingeborg. Ešte si niekto želá vystúpiť? K otázke bestu. E, tiež niečo e, by som chcela povedať s prehľadnutím na e, skúsenosti zo Strasburgu. Častokrát je to otázka právna. A to znamená, tak ako sme pristupovali k azbestu v Strasburgu, musíme pristupovať aj teraz a expertíze flamských orgánov No samozrejme, nie e, poznám tak dobre e, e, flamštinu, ale e, neviem, či tam nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Skrátka, aké máme ešte e, manevrovací priestor z hľadiska e, ďalších e, rokovanie, aké e, za roky dostaneme e, e, v prípade azbestu a či títo za roky budú lepšie ako v prípade e, Štrasburgu. Štrasburg stále zostáva správneho hľadiska otvorený. E, a e, bolo by som veľmi rada, aby ste ma upokojili, ale nenechám sa zatiaľ e, upokojiť. E, kolega Ernesto hovoril mi o otázke azbestu po niekoľkých rokov a stále ešte títo hodnoty boli mimoriadne nebezpečné. Nemám mikrofón. Ďakujem, pán Gajer a tam potom skončíme diskusiu, pretože máme ešte ďalšie hlasovanie, pán Gajer. Jednoduchá otázka na pána podpredsedu. O akých správach z trhu hovoríte? Pretože vaše údaje o pohybe e, e, cien nehnuteľnosti sú opačné mojim údajom. Bien, je vous remercie. Monsieur le... Ďakujem, ďakujem pán správodajca v tejto, čo navrhujete vzhľadom na túto veľmi živú diskusiu. Ďakujem pekne. Stavie e, nasledovné. Máme rozhodnutie predsedníctva z júna. Je to e, pozitívne rozhodnutie z hľadiska kúpy a navrhovaného modelu. V tom čase prognoza pohybu e, cien nehnuteľnosti v Bruselu e, sa odlišovala od súčasnej prognozy. Avšak e, model, finančné inžinierstvo a kúpa, toto všetko sa rozhodlo na úrovni BIRA. Naša zodpovednosť zodpoveda, spočíva v tom, aby sme vyhodnotili rozpočtový rozmer tohto rozhodnutia. Vzhľadom na určité výhrady ktoré ešte stále existujú. Čiže v zásade všetci sú za e, e, kúpu nových priestorov pre parlament za čo najúčinnejšiu cenu, efektívnejšiu cenu. Ale máme určité výhrady. Musíme sa ponaučiť e, z, zo Štrasburgu v súvislosti so zbestom a našimi záväzkami. Možno, že mm, porovnanie modelov finančného prístupu pri e, kúpe alebo e, e, nákope by mal lepšie zohľadniť vývoj cien na trhu nehnuteľnosti a definitívne rozhodnutie by sme mali urobiť naše ďalšie zasadnutie, ak sa nemýlim, sa koná 1. decembra a mali by sme ja by som mohol pripraviť ešte nejaké ďalšie otázky, ale Myslím si, že pán predseda, že celkové vzdušie je celkom priaznivé. Za predpokladu, že dostaneme e, e, určité e, vysvetlenia v súvislosti s výhradami, ktoré tu odznieli, bolo by to mm, dobré. Monsieur... Ďakujem, pán Bokroš, pani Durán a potom to uzavrieme. Thank you very much. Ďakujem pekne. Takže mm, v krátkosti. Veľmi jasne som vyhlasil, že v zásade som za túto kúpu, takže nechcem, aby došlo k nejakému nedorozumeniu v tejto otázke. Ale veľmi rád by som zdôraznil, a hovorím to celému výboru, že nie je dobre mať e, e, nie je dobre dostávať e, nesúvislé informácie až potom, ako e, vyvieme tlak. Pán e, podpredseda povedal, že budova neobsahuje zbest. Nie je to pravda. To dokonca nie je nebezpečné z hľadiska zbestu. Ak si prečítate tento dokument vo flamštine, čo sme urobili, minule, keď sme o to požiadali, E, tento dokument e, e, dlho neprichádzal. Keď prišiel, nebol úplný. Chýbajúce strany došli iba dnes o 10. A potom sme zistili, že je tam naozaj obrovské riziko. Samozrejme, toto riziko sa dá riešiť viacerými spôsobmi. To chcem zdôrazniť ešte raz. Nechcel by som torpedovať túto kúpu. Je však absolútne nevyhnutné, aby tento výbor sa presvedčil, že prípadné záväzky súvisiace s bezpečnostnými aspektmi tejto budovy sa dostali do právne záväzného dokumentu, ktorý sa prípraví a to znamená, že možno, že to bude a možno, že nebude mať e E, dopad na kúpnu cenu, prípadne na prípadné e, odškodnenie alebo na náklady na rekonstrukciu. A preto si myslím, že zatiaľ bohužiaľ nemôžeme uvažovať iba o finančných hľadiskách, bez toho, aby sme e, zvažovali aj ostatné aspekty. Musíme o tomto všetkom uvažovať súčasné. Treba si to vysvetliť čím skôr, takže súhlasím s Janošom Levandovským, že táto e, zvyšná práca by sa mohla dokončiť do konca mesiaca a potom 1. decembra by sme o tom mohli hlasovať. Ďakujem, pani Durán. Ďakujem, pán predseda, iba veľmi stručne. Ja veľmi dobre chápem tieto otázky a poznámky sú úplne legitímne. Je normálne, keď si kladieme otázky o priestore, prostredí a upozorníme na problémy, ktoré sú tu, myslím si, že sme dostali e, dosť odpovedí a najmä pokiaľ ide o priestor, my sme e, o tom veľa hovorili na predsedníctve. Je veľmi ťažké odpovedať pani a povedať dnes, že máme toľko pracovných miest, toľko metrov štvorcových a takáto potreba. Prečo? Pretože my veľmi dobre vieme, že tieto posty nie sú vždy stabilné, sú tu stážisti, sú tu ľudia, ktorí sú tu 5 dní za týždeň, sú tu iní ľudia, ktorí sú tu deň za týždeň, takže tá potreba je čoraz flexibilnejšia a vyžaduje si, aby sme sa na veci pozerali skôr simulačne a nie presne vzhľadom človek e, štvorcové metre. A teraz pokiaľ tu máme prieskum, tak vidíme, že máme prázdne úrady e, v Bruseli. Samozrejme, že sú v Bruseli prázdne úrady, ale môžem vám garantovať, že v Európskej štvrti Cena pôdy a úradov je cena, ktorá neprestajne rastie, jej perspektíva takisto rastie a preto e, snaha mať nejaké vlastníctvo je snahou o obmedzenie výdavkov nášho parlamentu a nášho rozpočtu. A pokiaľ ide o azbest, dúfam, že dostaneme presnejšie odpovede, aby sme sa ubezpečili. Ja plne chápem, že tu bola veľká trauma, lebo Všetky tieto otázky, ktoré sa týkajú azbestu, sú znepokojujúce a dúfam, že na ne dostaneme uspokojujúce odpovede, ale ďakujem za tú správu, ktorá nám bola zaslaná cez víkend. Bolo to trochu neskoro, ale aj tak sme mali čas si to prečítať a chcem vás upozorniť na niektoré body, ktoré by mali umožniť aby sa táto operácia uskutočnila v čo najlepších podmienkach a čo, za čo najlepších garancií cien. Ďakujem, pani Duran. Takže e, tá garancia bude flámska samozrejme. A teraz dávam slovo pánovi podpredsedovi. Thank you, chairman. On the, on the... Ďakujem, pán predseda. No už, čo sa týka ceny. Cena vyvolávacia van der Venal je 22,6 miliónov. Ale je tu stanovisko, e, že 33% navyše, to ide o to, že vlastne ten predajca to nepredáva verejnou dražbou. No mohlo by to byť teda Valervenal je jedna vec, ale keďže keby bola verejná dražba zo zákona, musí to byť e, navýšené o 33%, čím sa dostal, čo predstavuje takých 31 miliónov čo vlastne predstavuje to potom tú skutočnú trhovú hodnotu. Čiže cena nie je nadsadená na trh, je presne v súlade s trhovými cenami momentálne. Samozrejme, že trh s nehnuteľnosťami v Európskej štvrti v Bruseli podľa našich informácií od odborníkov z tejto branže ten tento trh zaznamenáva veľké oživenie v druhej štvrtine tohto roku, dokonca aj počas krízy sa zvýšilo dokonca v niektorých prípadoch asi o 6 čiže k žiadnemu zniženiu cien nedošlo v tejto európskej štvrti, pretože dopyt je stále veľmi veľký. Čo sa týka azbestu, podľa plat- štátnych právnych ustanovení je budova kvalifikovaná alebo klasifikovaná ako bezpečná z hľadiska azbestu. To znamená, že ten azbest, ktorý sa dá ľahko odstrániť, ten sa odstráni. A ten azbest, ktorý je zabudovaný, je to takým spôsobom, že jeho koncentrácia vo vzduchu je pod prahom ktorý je povolený legislatívou týkajúcou sa ľudského zdravia. Takže to je z hľadiska legislatívneho. No ale okrem toho, pán predseda, zároveň ešte máme aj konečný termín. Termín je 13. 30. No- november. Čiže keď do 30. novembra nedáme konečnú odpoveď predajcovi, teda ešte pred 30. novembrom, tak to tú, túto možnosť e, stratíme. Keď to teda nezvládneme do konca novembra, tak vlastne potom je to ohrozený tento, tento biznis. Bien. Euh, je vous remercie. Donc, euh, monsieur le rapporteur nous a fait une proposition. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Vy ste pripravili návrh. Nuž, eh, je tu ale podmienečné áno tejto transakcii a možno eh, by to mohlo byť eh, prevedené na tú spoločnosť, od ktorej by sme to išli kúpiť. To znamená, že prvá splátka by mala byť E, hneď a ja si myslím, že to nepoškodzuje ešte túto zmluvu. Ja mám ja taký dojem, čiže podmienečné hlasovanie aj za predpokladov, že všetky, e, nikto tu nič nespochybňuje, nič, e, všetky, nikto nespochybňuje ani cenu, ani nič, a ten, ten, ten, tie peniaze by prišli z, roz, z rezervy na budovy, ale vy, výhrady boli vyjadrené, vy, boli vyjadrené, že mali by sme vážne sa postaviť k týmto rezervám a budeme, jednoducho povieme, že toto je podmienka pre predajcu, že u nás sa bude hlasovať 1. decembra. Alebo môžete, pán predseda, keď chcete zabezpečiť, aby sme o to hlasovali hneď teraz. Ďakujem pekne. Salvador. Nož, pán predseda, ak teda je dátum, alebo konečný termín 30. novembra, tak potom 1. decembra je jednoducho mimo termínu, takže ja by som si to chcel uistiť. Čiže my hlasujeme 1., pričom termín konečný je 30. novembra. No tak to je proste úplne iná právna situácia. Tak z tohto dôvodu by som o tom hlasovala radšej dnes a než budem čakať a potom, aby sme to desi antidatovali alebo čokoľvek, keď už by sme premeškali termín. Alors, <laughs> monsieur le vice-président. Oui, yes. Pán podpredseda, nuž, ja si myslím, že cena je jasná, tak z hľadiska cenového, z hľadiska vývoja trhu s nenutelnostiami, toto nám je všetko jasné. Čiže jediný taký, takú, takú vec, alebo taký, pod, tak, taký bod, ktorý možno, že vyvoláva určité pochybnosti u členov tohto výboru, je otázka toho výskytu azbestu. No ako som vám už povedal, myslím si, že my tu budovu môžeme odkúpiť s uistením. V tom zmysle, že splňa zdravotnú legislatívu z hľadiska obsahu azbestu. To je celá informácia, ktorú vám môžem poskytnúť. Je to bezpečné z hľadiska azbestu podľa v súčasnosti platných zdravotníckých predpisov v Belgicku. Takže skutočne vás e, prosím, aby ste teda dali tejto operácii zelenú, lebo naozaj 30. novembra je termín. Lebo keď my povieme, že to bude 1. decembra, tak e, môže byť, že naozaj tuto prepásneme. Monsieur le rapporteur. Modific- Pán spravodajca, nuž e, modifikácia alebo úprava môjho návrhu musím rešpektovať koordinátorov, aj pána pre- podpredsedu, predsedu. Čiže mohli by sme rozhodnúť dnes za podmienky, že keď do 30. novembra dosta, obdržíme písomné vyjadrenie z hľadiska obsahu azbestu a tiež aj určité záruky, aké nám teda k tomuto pos, po, poskytnú. Áno, predsedajúci hovorí. Myslím, že už musíme e, prestať, lebo z hodinu a pol sa tomuto venujeme. Je to 30 milión eur. E, pred chvíľkou sme len tak e, okom myhli nad 136 miliónmi a teraz tu zbytočne riešime hodinu a pol niečo, čiže, čiže beriem to tak, že ste ochotní dať zelenú s tým, že ešte pred týmto termínom, teda pred tým 30. nie do 13. do 30. myslíte, áno, 30. novembra, obdrží predsedníctvo všetky špecifikácie ktoré žiadali pravodajcovi a koordinátori k výpočtu ceny aj z otázky azbestu. Kto je za? Ďaká, kto je proti? Ďaká, kto sa zdržal? OK, takže vy ste sa zdržali, takže väčšina je za a tak sme o tom rozhodli. Takže teraz um, my nemôžeme samozrejme zastaviť ručičky nad všetkými bodmi. Teraz sa vrátime k bodu 6. Pôjdeme veľmi rýchlo. To je návrh stanoviska rozpočtového výboru e, k výboru pre zahraničný obchod ohľadne nariadenia rady o finančnom nástroji spolupráce s priemyselnými krajinami. Mali sme k tomu už rozpravu minulý týždeň, ja som spravodajcom tohto stanoviska a máme tu dostali sme pozmenujúci návrh 4, e, ktorý sa pridáva k pozmeňujúcemu návrhu číslo 3. E, autorom som ja. Teraz hlasujeme najskôr o pozmeňujúcich návrhoch. Kto je za pozmeňujúci návrh 1? Spravodajca je za. Dobre. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa odváži byť proti? Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Schválené. Pozmeňujúci návrh 2. A ja som autorom aj tohto. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Väčšina. Kto sa zdržal? Schválené trojka. Kto je za? Ďakujem proti. Zdržal sa. Schválený. Pozmenujúci návrh 4. Pán Gualtieri nie som za, pretože nie je v súlade s hlavným princípom, ktorý sme vo, rozpočet, vo výbore pre rozpočet prijali. To je za. Naši socialistickí priatelia sú za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dobre, stačí. 15, pardon. Kto je proti? ráta pán predseda. Dvadsať proti a jedno zdržanie. Je tu taká malá väčšina, ktorá je proti, takže tento pozmenujúci návrh nie je prijatý. Teraz tu máme návrh globálneho stanoviska. Kto je za? Ďakujem proti. Nikto, kto sa zdržal, schválený. Ďakujem. A teraz môžeme prejsť k bodu 7, Európsky rok dobrovoľníckej práce. Tu máme návrh stanoviska Barbary Matera. Mali sme minule o tom rozprávu, teraz prejdeme E, k preskúmaniu pozmenujúcich návrhov. Pozmenujúci návrh číslo 7 pani Balcány. Aké je stanovisko spravodajkyne? Nemám tu tabuľku hlasovania od spravodajkyne. Aha, vy to máte. Bon, ra- on me dit que le rapporteur est contre. Hovoria mi, že spravodajkyňa je proti. Vy ste proti, pani Atera? Predtým, ako začneme hlasovať, pán predseda, rada by som niečo uviedla. V tomto návrhu stanoviska sú dva dôležité hľadiska. Jednak zvýšenie pridelenie eh, prostriedkov v porovnaní s údajmi komisie a percento spolufinancovania k prvému bodu. Komisia plánovala 3 miliónov eur, 3 milióny eur na prípravné aktivity v roku 2010. Zatiaľ, čo 6 miliónov malo ísť na rok dobrovoľníctva v roku 2010. 11, prebačte. Na výbore som navrhla zvýšiť čiastku, ktorú odporúča komisia a ďalší kolegovia z dvoch politických skupín so mnou súhlasili. Socialisti súhlasili s môjim stanoviskom. A preto chcem e, e, navrhnúť ústne, e, ústny podmenujúci návrh, ktorý zvýši platobné prostriedky zo 6 na 8 miliónov eur. Čo sa týka druhej poznámky, ja by som zrušil pozmenujúci návrh 5 a 6 ktoré sa týkajú zniženie podielu e, spolufinancovania z 80 na 65 A spravodajca z výboru pre kultúrne záležitosti súhlasí s týmto návrhom. Výborne, ďakujem, pani spravodajkyňa. Takže pozmenujúce návrhy 5 a 6 boli stiahnuté a ja som to pochopil tak, že desiatka e, to bude ústny pozmenujúci návrh, e, aby sme teda dostali sumu 8 miliónov. A teraz beriem pozmenujúce návrhy, ktoré zostávajú v takom poradí, v akom sú. Takže článok 2, odsek 3, osmička od pani Balzány. Spravodajkňa je proti, kto je za treba rátať. Veľkí bojovníci z ľavice sú za. Ďakujem. 13 za, kto je proti? Myslím si, že tí, ktorí sú proti, sú početnejší. Kto sa zdržal? Nikto. Takže tento pozmenujúci návrh je odmietnutý. Deviatka, Balzány, tá istá situácia, spravodajkyňa je proti, kto je za. Tá istá väčšina, kto je proti. Myslím, že to je to isté. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 10, ale s ústnym pozmenujúcim návrhom pani Matera. Takže kto je za, budeme rátať. Výborné proti. 1. Zdržali sa schválený a jedno zdržanie, takže je to schválené s, na, s pozmeniacim návrhom pani Matera Trojka, pani spravodajkyne, ktorá je za, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem. Takže tí, ktorí sú za, sú početnejší. Pozmenujúci návrh 4 správodajky, niekto je za. Ďakujem, proti. Zdržali sa. Schválený širokou väčšinou 7 a 6 sa z... 5 a 6 sa zrušili. Vraciame sa k návrhom pani Balzany. Môžeme ich vziať unblock. Áno. Takže pozmeňujúci návrh 11, 12, 13 a 7, kto je za? Tá istá väčšina, kto je proti? To je antibalzány väčšina, ľutujem, kto sa zdržal. Takže zamietnuté amblok. E, legislatívne uznesenie odsek 1a nový a pozmenujúci návrh 1 spravodajkyne, kto je za ďakujem, proti. Ľavica je proti, zdržali sa tá istá väčšina. Takže ďalší dvojka za. Tento raz tu máme širokú väčšinu za, proti, zdržali sa. Takže obidva pozmenujúce návrhy sú prijaté a teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom legislatívnom uznesení za, proti. Kto sa odváži byť proti? Jeden. Kto sa zdržal? Takže pani Matera, je tu jednomyselnosť bez jedného hlasu. My vám gratulujeme. Kalendár je výbor pre kultúru bude hlasovať 23. novembra a potom 14. a 17. decembra to bude na pléne. Ďakujem spravodajkyni. Teraz môžeme prejsť k bodu 8. To sú platby a ďalšie žiadosti o presun. Tam je pani Juta Hauk spravodajkyňou. Ja, da gibt's ja etliche... Áno, sú tu viaceré transfery, ktoré nám ešte zostajú, ale šťastie sú aj nové. Najprv to, čo minulý týždeň a predtým sme mali určité e, sporné e, prevody e, na, do Šanghaju, číslo 34 aj e, z hľadiska Svetovej výstavy v Šanghaji. Minulý týždeň na poslednom zasadnutí výboru sme kladli viaceré otázky. E, písomne obs... dostali sme na piatich stránkach odpoveď komisie. Som e, v zhode s týmito E, e, odpovedím, i keď nie všetky sa mi e, páčia, ale veľmi podrobne komisia to odpovedala. Vieme, o čo tu ide a čo všetko komisia zamýšľa urobiť s peniazmi, ktoré má v rozpočte. V prípade, že nevyvstanú ďalšie otázky a že ostatní kolegovia E, si myslia, že dostali sme dostatok informácií ohľadom tejto požiadavky e, o transfer. Potom by som chcel odporúčiť, aby sme to e, schválili. Výborne, ďakujem. My sme už o tejto záležitosti hovorili veľmi zdlhavo minule. Kto je za také, tento presun? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. Tento presun číslo 35 je schválený a odhlasovaný 40. 40 ide o rezervu na EFSA na Palme, o jej e, rozpustenie. Minule sa to odložilo, pretože sme nedostali správu z výboru pre životné prostredie Teraz, keďže e, výbor pre životné prostredie e, s tým súhlasí alebo nie, teda nemali sme odpoveď, ale teraz máme pozitívnu odpoveď a teraz odporúčam kolegom, aby sme podporili tento, tento transfer. Je Ďakujem, kto je za tento návrh. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem, zdržali sa. Je, už je rozhodnuté, schválili sme transfer 4043. Is tu ide o projekty v oblasti energetiky a pre plán na hospodárskú obnovu máme tri e, rôzne položky energetické cele e, e, zachytávania uhlíka a projekty offshore. Čiže tam zostali ešte určité správne prostriedky. Komisia to nepotrebuje naučili administratívy. To znamená, že by sme to mohli venovať týmto projektom. Naposledy som sa pýtala, či komisia by nám nemohla veľmi stručne e, zodpovedať túto otázku, či už existuje zoznam e, projektov, ktoré sú schválené. Napriek tomu mohli by ste aj neskôr dodať tieto informácie. Som iba zvedová, zvedová Domnievame sa totiž, že e, tieto prostriedky by sa e, mali e, z plánu na hospodársky rozvoj vynaložiť čím skôr, s tým, aby mohli pozitívne ovplyvniť celkové zdravie európskeho hospodárstva. Ale inak by som chcela požiadať kolegov, aby podporili tento transfer. Ďakujem, takže tu sme v rozpočte na 2009 z tohto programu. Kto je za tento presun, kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. Je schválený. Platba 44. Tu ide o, o program štúdií. Komisia e, e, argumentuje, že títo e, štúdie sú dôležité, takisto aj program, štokholmský program do roku 2014 musí byť nejakým spôsobom podložený. Čiže je tu uh, potreba pripraviť uh, náležitým spôsobom legislatívny program uh, komisie a myslím si, že mohli by sme odsúhlasiť komisii túto požiadavku o transfer. Ďakujem. Kto je za tento návrh? Ďakujem. Proti? Jeden. Zdržali sa? Schválený. E, platba 45, pardon. V tomto prípade ide o administratívne výdavky na mm, kadre, e, ktoré neboli využité, pretože sa nepodarilo tak rýchlo nabrať e, e, pracovníkov. A je tu, sú tu peniaze na projekt Galileo Myslím si, že tieto prostriedky by nemali zostať e, ležať ľadom a mali by sa náležitým spôsobom vy, vynaložiť. Výborne, nech žije Galileo, kto je za Galilea. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem, zdržali sa. Schválený. Prejdeme k transferu 48. Din... E, tu by som chcela tento e, transfer trošku pozostaviť. Týka sa to spravy v bode 11 Ide o e, snahu mobilizovať prostriedky z e, Fondu pre mobilizáciu. Čiže 51. Výborne. My počkáme. A teraz Rajmerová správa o e, právnej báze. A teraz máme platbu 51. Ide o transfer pre Gruzínsku, pre Gaza, Gaza a Kosovo Ide o pozorovacie e, misie e, pre Gruzinsko, tam potrebuje veľký počet obrnených vozidel a podobne. Samozrejme, mohli by sme klasť tu viaceré otázky, ale pokiaľ táto pracovná skupina, alebo kto, pokiaľ e, ľudia z toho rozpočtového výboru, alebo pracovnej skupiny by vedeli zodpovedať tie otázky, e, nemali by sme to zdržovať. Ja som e, za tento transfer. Ďakujem spravodajkyni. Áno, mier je niekedy drahší ako vojna. Kto chce financovať mier? Ukážte to tí, ktorí ste za túto platbu e, na financovanie mierových pozorovateľských misií, ktoré je proti nikto, kto sa zdržal. Ďakujem jednomyselne schválená. 51. Pardon, vy ste sa zdržali e, o miery, takže vy nechcete hlasovať o miery. Dobre? Ale um, dovolí to, áno. Takže inteligentná energia. Uvidíme, či sú zelení za inteligentnú energiu. Áno, toto je veľmi dobré a žiadal sa na toto nedostatok, nenašiel dostatok ľudí, ktorí by tieto, tieto inteligentné siete chcelo spravovať a za týchto podmienok a preto vlastne vo výkonnej agentúre e, ešte sú určité prostriedky, ktoré vlastne by sa mohli použiť na samotné projekty. Ehm bol vlastne tu bolo to, bolo to vypísané na, pr- na tender na projekty a boli tu veľké, veľký počet žiadostí, ktoré by mohli byť financované prostredníctvom týchto 15, 15, 515 tisíc eur, aby sa dali použiť na ďalšie e, projekty a nie na samotný personál. Takže myslím, že by sme mohli o to odhlasovať. Qui est pour le, ce virement 52 to je za 52, tak ako to navrhla spravodajkyňa. Ďakujem proti, ďakujem, zdržali sa, schválené. A predposledná platba, 54, média. Um, um no, tu istú vlastne otázku, len vlastne v inej oblasti. Tak zase výkonná agentúra nevyužila všetky prostriedky tak, ako bolo pôvodne plánované a preto my môžeme tieto prostriedky e, dať na samotné projekty a takisto aj z tohto e, pohľadu si myslím, že môžem odporučiť výboru, aby sme to odhlasovali za. Ďakujem, kto je za túto pládobu s našou spravodajkyňou. Neváhajte zdvihnúť ruku. Ďakujem. Proti. Jeden. Zdržali sa. Nikto. Schválené. A teraz 55. Presne tak. Máme e, e, rovnakú podstatu. Ide o to, že výkonná agentúra e, ktorá by mala pracovať pre výskumnú radu, nedokázala e, nabrať toľko ľudí, ako e, sa plánovala, prípadne nepotrebujú toľko ľudí a e, prostriedky, ktoré zostali v tejto položke, by mali ísť do projektov. A samozrejme, výskumná rada by mala v rámci 7. rámceho programu realizovať tento program ideí a som za to, aby sme povolili presun prostriedkov. Úžasné. A posledná platba sa týka administratívnych výdavkov. Kto je za tento obdivuhodný presun? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Schválený, ďakujem a gratulujem Jute Hauk. A teraz sa vrátime k Janušovi Levandovskému. Ďakujem mu, že prijal e, toto svedectvo a sme v bod 9. V bode 9 C 21 bola stiahnutá, to nám vysvetlil Januš. Takže tu máme výbor regionov, pán spravodajca, nech sa páči. Nemohli by sme začať ešte tým súdnym dvorom, pretože myslím, že taký bol pôvodný návrh. Taký pôvodný návrh. Takže súdny dvor, aký je tam transfer? 6, 7, 8 9, teda 6 až 9 kolektívna mobilizácia prostriedkov, aby sa zabezpečila um, pred, predplatba na nový komplex budov. A to je v podstate e, náklady, ktoré vlastne sú vypočítané až do roku 2026, čo sa budú platiť e, štátu Luxembursko. A, tak my sme schválili rovnaké e, platby vopred 2007 a 2008, tak mali by sme byť konzistentní, aby sme vlastne to, tuto dáme ako zálohu vopred, aby sme potom o to menej museli platiť neskôr. A, to bolo schválené v rámci prostriedkov pre um, pracovníkov a to je všetko v, konzistentné s politikou, ktorý schválil aj náš výbor KOBU v roku 2007 a 2008 a to isté by bolo pre 2009. Čiže zálohová platba, aby sme znížili budúcu záťaž. Odporúčam hlasovať za. Že vy ste za to, pán spravodajca. Máme tu vlastne 4 presuny. Hlasujeme unblock. Áno, to je vlastne rovnaký posilnenie, aby sa akumulovalo 5 miliónov eur z rôznych štyroch zdrojov. Takže pre mňa je to síce akože, alebo vyzerá to ako jeden presun. Dobre, nebudem to tu komplikovať, ale dáme, dáme to unblock. Čiže je to spoločná línia všetkých týchto štyroch. Áno, dobre, tak je to v poriadku. Budeme hlasovať eh, en blok, čiže kto je za tento presun, tak ako ho eh, spomenul spravodajca. Ďakujem pekne, kto je proti. A kto sa zdržal, ďakujem pekne. Takže sme to schválili. Pán spravodajca. Prejdeme k výboru regionov. Five. Áno, výbor regionov to je INF 5, lomeno 2009. Mám určité problémy s politikou na výmeny osobných počítačov, pretože jedna sa o sumu asi 300 tisíc eur. A to tak hovorí sa, že to je politika všetkých inštitúcií, by mali e, mať rovnaké e, zaobchádzanie, ale toto je výbor regionov, sa snaží nahradiť e, jednu štvrtinu všetkých osobných počítačov každý rok. To tak je. Ale na toto nebol rozpočet na rok 2009 a ja potrebujem veľmi dobré odôvodnenie. Toto je len, sú, len časť presunu, tak výboru regionov, ako aj výboru ekosoku. Takže potrebujem lepšie odôvodnenie e, k tej výmene týchto počítačov mohol by som plne podporiť ostatné časti toho presunu pre výbor regionov. Čiže som proti akceptovaniu tomu, aby sme dnes už schválili 299 tisíc eur na výmenu počítačov a zvyšok tohto je na nábytok, nejaký displej, centrálny, centrálny dispečerský systém, určité technické veci, jednoducho, dobre, tieto ostatné veci môžu byť. Ďakujem. Takže ak som to dobre pochopil, pán spravodajca, vy robíte ten istý návrh pre dva návrhy presunov, ktoré majú rovnaký cieľ, ale týkajú sa dvoch rozličných inštitúcií s rovnakou politikou. Na jednej strane výbor regionov a potom výbor ECOSOC. Správneho e, hľadiska my nemusíme dovoliť e, návrh, ale musíme, môžeme vyjadriť námietky. Takže vy máte námietky v obidvoch prípadoch prvej časti. Tam máme náhradu počítačov, ale nemáte námietky voči zvyšnej platbe. To je druhá časť, tretia časť, štvrtá časť. Takže e, také isté rozhodnutie navrhujete aj pre ECOSOC, aj pre výbor regionov. Tak dobre. Takže ja teraz musím dať hlasovať dvakrát, lebo tu ide o dve inštitúcie, aj keď ide o rovnakú politiku. Pre výbor regiónov dávam hlasovať o návrhu spravodajcu, kde hovorí, aby sa predložila námietka v časti 1, náhrada počítačov, výmena počítačov. Nie, pardon. Je to viac prešpekulované. Čiže niektoré moje námietky, ktoré sa týkajú výmeny počítačov, to je bod napríklad 4.1a, to som proti tomu. A ostatná časť 4.1, B, C, to je v poriadku. Voči tomu nemám námietky. Čiže to je námietka len, ktorá sa týka výmeny počítačov, kým nedostaneme príslušnú odpoveď alebo odôvodnenie. A v prípade Ekosoku toto je jasné. Na výmena je číslo 1, centrálny dispečerský systém, voči tomu nemám námietky, to je číslo 2. Donc, alors, je reprends. Takže teraz sa k tomu vrátim. Máme tu výbor regionov. Spravodajca má námietku k 4.1 malé e. Už nie zbytok, len čiste len námietka sú k malému Ačku, 4.1a. Voči tomu to je námietka. Čiže kto je za tento návrh, ktorý urobil <laughs> spravodajca? Ďakujem pekne. Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. Jedno zdržanie sa, takže námietka je vznesená k tomuto bodu. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu ekosok. A tam máme to isté, pán spravodajca. Presne tak. To znamená, Čiže číslo 1 to je dá sa výmena počítačov, to je námietka a požiadavka o, o ďalšie odôvodnenie a potom číslo 2 centrálny bezpečnostný systém, e, voči tomu nemáme námietky. Takže predseda. Máme ten istý manéver, to je bod 2.1 nahradenie alebo výmena počítačov, kto je za túto námietku ktorá je koherentná s tým, čo sme hlasovali. Ďakujem, to je proti. Ty istý. Takže ďakujem. No. A teraz sme vlastne vyčerpali program pána Levandovského, bod programu pána Levandovského, nie, pardon. Prepačte, je tu ešte jedna poznámka od súdneho dvora, ktorú musíme vziať do úvahy. A ide o to, že sa majú presúvať eh, pozície AST na, na AD, to je článok 47 finančného nariadenia. To znamená, že to je transformácia, ktorá produkuje úspory Máme to brať iba na vedomie. Výborne, takže tam navrhujete opäť zniesť námietku. Dobre. Ďakujem. Pán Levandovský. A teraz máme posledný hlas, bod 10, o Európskej chemickej agentúre. Nech sa páči, dávam slovo spravodajkyni. Vážený pán predseda, milí kolegovia, Nazdávam sa, že teraz ide o pomerne menej komplikovanú záležitosť toho, to, čo sme riešili predtým s budovou. Ide o chemickú agentúru pre Európsku agentúru pre chemické látky, ktorá sa e, má sídlo v Helsinkách a má 425 e, e, zamestnancov sídli e, v budove, ktoré má 10 tisíc e, metrostvorcových. Patrí to e, fínskej poisťovne. Je to 7 podlažná budova a osobitná problematika v činnosti tejto agentúry spočíva v tom, že musia spracovať veľký počet bezpečnostných údajov a pôsobia e, v oblasti, e, v oblasti, kde musia si poradiť s mimoriadne citlivými údajmi. A problém spočíva v tom, že môže prejsť nejaké nákladné vozidlo, ktoré sa nedá skontrolovať. A to hrozí, takže treba kúpiť určitú e, časť budovy a agentúra by E, chcela prenajať, nie kúpiť e, časť tejto budovy. Ide o 2900 metrov štvorcových. Osobitne ide o to, že e, budem môcť pokryť svoje požiadavky na personál a krátkodobé e, mohlo by niečo e, pre čo by bolo z hľadiska bezpečnosti príliš drahé. To znamená, že môže použiť menšiu e, nájomnú budovu 1742 a využiť tieto prostriedky na renovačné. Je tam 7 eur, viac ako 20 eur ja považujem toto opatrenie za rozumné a potre... myslím si, že nemáme k tomu nejaké pochybnosti a mohli by sme to prerokovať. Ďakujem, určite si spomínate, že sme mali naposledy s riaditeľom agentúry výmenu názorov k tejto téme, on dnes nemohol prísť. Takže kto je za toto stanovisko našej spravodajkyne? nepredniesť námietky. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa výborne. Takže už je to rozhodnuté. Drahí kolegovia, dostali sme sa na koniec našej schôdze. Ešte je tu jeden bod. E, tam je spravodajcom Reimer. On pripravil správu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prospech viacerých tém, ale Výbor pre zamestnanosť nám nepredložil svoje stanovisko, takže ja by som navrhol, aby sme diskusiu k tomuto bodu odložili. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj e, na poslednom e, zasadnutí sme e, diskutovali o návrhu komisie o mobilizácii týchto prostriedkov. Išlo o Švedsko, Rakúsko 15,5 miliónov eur A na poslednom zasadnutí komisie súhlasila s tým, že ešte pred našim hlasovaním zaistí, e, aby títo tri prípady sa prebrali jednotlivo a nie spoločne, pretože dalo by sa použiť samozrejme zjednodušený postup, ale myslím si, že v problematických e, prípadoch E, to by nemalo zdržať ďalší postup a komisia e, dala signál v tom zmysle, že urobi všetku, aby vytvorila podmienky na takýto postup. A myslím si, že aj e, správa UT tiež zahrala príslušnú úlohu. Pokiaľ ide o výber pre zamestnanosť, dostali sme ich stanovisko a Komisia by nám mala poskytnúť už odpoveď na viaceré otázky, ktoré e, vznikli v stanovisku výboru pre zamestnanosť a v prípade, že títo odpovede nebudú spokojivé, potom by som e, zapracoval do svojej správy príslušné poznámky v bode 1 až 4. E, prepač, prepačte, otázky 1 a 2 pokiaľ ide o Švédsko, tam sú otázky na komisiu a členský štát Švédsko, takisto pokiaľ ide o e, Rakúsko v bode 3, pokiaľ ide o podporné prostriedky pre zamestnancov 6500 eur pre Volvo Šveden a v Rakúsku 14 300 na jedno pracovné e, miesto. Samozrejme, e, treba robiť určitú diferenciáciu, ale nie až v takomto e, obrovskom rozsahu. Výbor pre zamestnanosť, tak v prípade Hemens Holandsko, položil otázku, či ide výlučne o prostriedky, ktoré sa týkajú situácie v Holandsku. Prečo? Pretože e, te, tento podnik pôsobí aj v ostatných krajinách ako Belgicko a podobne. A v otázkach žiadosti výbor pre zamestnanosť nie je jedno, spokojný s jednoduchým potvrdením, že e, Títo opatrenia eh, by sa mali rezovať spolu s ďalšími eh, opatreniami. Skrátka požadujú dodatočné informácie. Samozrejme, už máme málo času, ale neviem, či by komisie nemohla nám poskytnúť nejaké dodatočné informácie. Ináč by som eh, staval svoje mm, stanovisko tak, že by som rád zohľadnil stanovisko komisie. Dúfam, že komisia ešte nám dodatočne poskytne mm, potrebné informácie. Ďakujem, pán spravodajca. Nemáme teraz bohužiaľ možnosť o tom diskutovať, ale samozrejme my, e, tu, my vlastne túto vašu otázku budeme riešiť. Očakávame ešte odpoveď z výboru pre zamestnanosť a potom teda čakáme pozmenujúce návrhy a hlasovanie. Ako ste pripomenuli, e, keď si riešime otázku s výborom pre zamestnanosť, budeme hovoriť s výkonnou komisiou, aby sme tieto otázky neoneskorovali tak, ako tomu bolo v prípade belgickej otázke, kde teda sme prijali nakoniec priaznivé riešenie, aby sme nebrali tieto témy za rukojemníkov, lebo tam sú isté rezervy a chcem ešte pripomenúť, že naša Budúca schôdza bude v útorok 1. a stredu 2. decembra a, a zmierovacie konanie je v stredu 18. Chcem ešte e, zdať čas na čest našej asistentke Pajvy Oman. Tu je medzi nami a prosím vás, zatlieskajte jej, pretože pájivý jej účasť alebo práca u nás, jej práca u nás trvala 8 rokov a práve vďaka presunu, ktorý sme schválili, bola presunutá e, do agentúry pre chemické látky do Helsing takže ona neopúšťa nás tak na celkom, ale teda ďakujeme jej za prácu v Európskom parlamente. Ešte snáď budeme mať príležitosť e, otvoriť flasu šampanského. My je želáme na novom pôsobisku veľa úspechov. Končím týmto schôdzu a dovidenia na zmierovacom konaní. Ďakujem. Bon, ben,